uzavreté a aj hlasovanie dnes po obede je týmto ukončené. Très bien. Monsieur va falloir... Euh, Pán Eickhout, budete musieť prestať diskutovať s kolegom, pretože teraz máme vašu správu na programe, čiže je tu správa kolegu Eickhouta. Prečítam názov, všetko bude v poriadku, emisné normy, ale ani komisára tu nemáme, takže asi predsa len budeme musieť Počkaj, e, pán komisár, len nesedím. Uh-huh. Euh, Takže, vážení kolegovia, pokúsime sa pokračovať v našej rozprave. Takže prosím tí, ktorí diskutujú e, v uličkách, aby buď prestali, alebo išli pokračovať mimo tejto zasadacej miestnosti. A sálových zriadencov poprosím, aby mi pomohli v tomto, aj keď to nie je veľmi príjemné, ale každopádne užitočné. Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur Aikot. Pokúsme sa byť seriózni. Pán Eikaut, dostanete slovo. Budeme totiž to hovoriť o vašej správe emisné normy CO2 pre nové ťažké užitkové vozidlá. Máte spravodaj, ako spravodajca slovo na 4 minúty. Už vás počúvame. Uh, a ďakujem veľmi pekne za všetok váš záujem o CO2 a ťažké užitkové vozidla. A tak by to malo byť, pretože toto je posledná klimatická legislatíva, ktorú príjmame uh, v tomto legislatívnom období a to znamená, že budeme mať veľa zlepšení pre ďalšie legislatívne obdobie, ale môžeme to oslovať, pretože je to prvý raz, čo Európska únia úpravy emisie CO2 e, z ťažkých užitkových vozidiel. Tak ako to bolo s CO2 a autami, aj toto je ťažký boj, je tu veľký odpor, ale myslím si, že sa nám podarilo dobre spolupracovať s rôznymi tieňovými spravodajcami a preto by som sa im chcel poďakovať za ich prísvedky. Nie vždy sme sa dohodli, ale v konečnom dôsledku sme dosiahli dohodu, kde každý má pocit, že sme urobili naozaj niečo dôležité. Ide o redukcie do roku 2025 o 15 a do roku 2030 záväzný cieľ vo výške 30 A práve tá dlhodobá perspektíva vyšla veľmi jasný signál výrobcom nákladných aut, že budú musieť investovať do nových technológií. A takisto sa nám podarilo ukončiť a uzavrieť všetky diery, e, ktoré tu boli okolo superkreditov a týkalo sa to 2% pre vozidla s nulovými emisiami a tým sme vyslali jasný signál výrobcom, že nebudú môcť iba zlepšovať súčasné spalovacie motory, ale že musia investovať aj do nových technológií do budúcnosti kde bude možné dosiahnuť nulové emisie. Môžeme mať elektrické vozidla, vodíkové vozidla, ale to je ešte otvorené. Jednoducho je to signál, ktorý sme vyslali výrobcom, že týmto smerom sa musia ubrať. Bol to ťažký boj. Z perspektívy zelených by sme radi boli videli vyššie ciele na stole, ale aspoň teraz výrobcovia vedia, čo ich čaká v dlhodobom horizonte, vedia, kam musia ísť ich investície, aby sa uistili, že dopravný sektor tiež pracuje na dekarbonizácii, pretože keď sa vás ľudia pýtajú, aké dôležité sú ťažko užitkové vozidla, treba si vždy pripomenúť celkové európske emisie 6 a pokiaľ ide o cesty a cestnú dopravu, tak je to 25%, takže hovoríme naozaj o veľmi dôležitej kategórii, ktorá stále rastie a vieme, že do roku 2050 by sme mali mať dekarbonizovanú ekonomiku. Preto je také dôležité prísť s touto legislatívou. Budeme mať revízie v roku 2022 a môžem vám slúbiť, že dovtedy sa pravdepodobne pozrieme na ciele, ktoré si dohodneme zajtra ktoré odsúhlasíme zajtra a určite dospieme k záveru, že môžeme urobiť viac. A to kvôli tým signálom, ktoré sme vyslali výrobcom. Budeme sa musieť uberať smerom k nulovým emisiám potom v rámci Európskej únie sa budú vytvárať aj nové pracovné miesta, pretože pokiaľ ide o ťažko užitkové vozidla, už po najvyšší čas, aby to e, začala Európska únia regulovať, pretože také krajiny ako Japonsko, Kanada, USA to už regulovali. Takže naozaj sa musíme postarať o to, aby inovácie, nové technológie boli aj v Európe, aby sa tu vytvárali nové pracovné miesta a zároveň, aby sme dekarbonizovali dopravu, ktorú tak strašne potrebujeme a myslím si, že je to naozaj veľký úspech a chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a komisii a, a rade, ktorá tu nie je, aby som sa im poďakoval za úzkú spoluprácu a teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Hmm, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán komisár Arias Kanet, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, je naozaj veľmi veľkou cťou môcť tu byť pre poslednú diskusiu o legislatívnom balíčku, ktorý upravuje e, štandardy CO2 pre e, ťažké užitkové vozidlá. Dohoda, ktorú dosiahla Rada a komisia je veľmi dôležitý e, moment v rámci legislatívneho konania a je významným milníkom príprave klimatických opatrení do roku 2030 toto bolo všetko možné vďaka veľmi konštruktívnemu úsiliu a duchu kompromisu na, obi, na strane obidvoch inštitúcií. A to by som mimoriadne chcel poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Ekovi a takisto aj všetkým teným spravodajcom za veľmi dobrý výsledok, ktorý dosiahli v takom krátkom časovom horizonte. A tento návrh je tak ambiciózny, ako aj vyvážený. Jeho najdôležitejšie prvky sú práve to v tom, že ťažké užitkové vozidla bude musieť byť o 50 nižšie do roku 2025 e, a do roku 2030 o 30 nižšie. A tento, toto obdobie začína vlastne júnom 2020 a končí júnom 2030. Tieto e, ciele zahrňajú tie najťažšie vozidlá a stimulujú technologicky neutrálny e, balíček opatrení, ktoré malo stimulovať a podporovať výrobcov, aby vyvíjali e, nízkouhlíkové alebo bezuhlíkové vozidlá v rámci ďalšieho 10 ročia pripraviť sa na e, takmer nulouhlíkové výrobe vozidla od roku 2055 ďalej. Táto vec by mala preniesť vlastne zelené technológie z papiera do reality. Potom v roku 2025 budeme prezhodnocovať aj udržateľnosť tejto legislatívy. Takto by sa mal dopravný sektor dostať na cestu jasnej, čistej mobility a dlhodobo sa transformovať na čistú ekonomiku. A v tomto smere si musíme povedať, že bez znižovania by emisie z ťažkých užitkových vozidiel tvorili až 60 všetkých emisí z cestnej dopravy. Tie by sa zvyšovali o 10 do roku 2030 v porovnaní s rokom 2010 s tými cieľmi, ktoré sú dohodnuté a s tými cieľmi, ktoré platia po roku 2020 by sme takto znížili cieľo 24 eh, v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. To nám pomôže dosiahnuť záväzné eh, ciele z nariadenia o zdieľanie úsilia a splniť cieľ Európskej únie z Parížskej dohody. Prevádzkovateľia cestnej prepravy budú takisto benefitovať eh, z týchto úspor počas prvých 20 rokov nových vozidiel, ktoré nastúpia v roku 2025 a 60 tisíc eur budú úspory pre vozidla, ktoré nakúpia po roku 2030. To bude mm, veľmi dôležité pre 600 tisíc malých a stredných podnikov, ktoré to prevádzkujú na cestnú prepravu Európskej únie a zamestnávajú 3 milióny ľudí. Táto legislatíva zároveň prispie k tomu, aby sme modernizovali európske hospodárstvo, predovšetkým automobilový sektor, tak aby sme presmerovali investície a inovácie do čistejšou čistých eh, eh, investícií, najmä nula uhlíkové emisie by mali odmeňovať eh, prelomové a, mm, a priekopnícke technológie v tomto smere. V tomto smere zároveň treba budovať aj nabíjaciu infraštruktúru, tak aby vozidla bez emisí eh, mali adekvátne prostredie, ktoré môžu pôsobiť. Zároveň tento projekt má mať pozitívny dopad na ekonomický rast a nezamestnanosť a zároveň znížiť dovoz ropy. Poslanci, poslankyne, dovolte mi vyzvať vás, aby ste podporili túto vyváženú dohodu. Pri hlasovaní zajtra nová legislatíva zabezpečí to, že Európa bude mm, splňať ciele transformácií na čistú mobilitu. A zároveň chcem informovať poslancov tejto snemovne, že komisia predložila dve stanoviská, v rámci ktorého plne podporuje túto dohodu. A, takže v tomto smere by to malo byť aj transponovanie špecifických ustanovení, ktoré súvisia s maximálnou povolenou váhou vozidiel s nulovými emisiami. Pevne verím, že e, sa môžem spoliehať na podporu všetkých poslancov a poslanky. Ďakujem pekne. Pani <clears throat> Pani Virkunen eh, vystúpi v mene výboru TRAN. Nech sa páči, máte dve minúty. tuloksesta. Tämä asetus vastaa hyvin pitkälle niitä tavoitteita, joita Toto nariadenie zodpovedá cieľom výboru pre dopravu. Výrobcovia automobilov musia do roku 2025 zniží emisie o 15 a do roku 2030 o 30 Je to dosť cieľ alebo realisticky. Je to prvý raz, čo budeme mať upravené emisie pre ťažké užitkové vozidla v Európskej únii. Samozrejme aj doteraz museli výrobcovia mať efektívne vozidla a prevádzkové náklady sú väčšinou náklady na paliva, ale všetky tieto podmienky povedú k inováciám. Je veľmi dôležité, aby sme do budúcnosti vyvinuli aj metódy merania a všetká energia v celom cykle musí byť zohľadnená. Treba takisto zohľadniť aj technologickú neutralitu, pretože v doprave je e, veľký potenciál pre zníženie emisí. E, nemusíme tu žiadať iba e, iné typy paliv. Ďakujem pekne. Ďalej pán Filner v mene EPP. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Naozaj mnoho, mnoho rokov práce sa konečne končí pre mňa, pre výbor, pre tento mandát. Budeme hlasovať o týchto pravidlách zajtra. Bolo to veľmi zložité, ťažké rokovania, výsledok je dobrý, máme dnes lepšiu dopravu bez príliš veľkých environmentálnych dopadov. Toto je naposledy, čo vystupujem pred týmto parlamentom a preto by som vám chcel poďakovať za 15 naozaj úžasných rokov. Moje Prvé šediny e, som získal práve v tejto snemovni. Spolu so mnou ste starli vy všetci, ale bola to naozaj veľká česť e, zastupovať tú Švédsku a moju politickú stranu sme, e, dokázali sme urobiť e, zmenu, zmenu smerom k lepšiemu slobodnému obchodu, ktorý e, dostáva ľudí z chudoby, obohacuje Európu, podpora, podporuje životné prostredie. Ľudia sú v stredobode záujmu takýchto politik a inšpiráciou pre ostatné časti sveta. Mení to svet pre Švédsko, mení to Európu, mení to svet. Možno nie vždy som bol veľmi umiernený, člen umiernenej skupiny, ale vždy som sa snažil obhajovať správne hodnoty a záujmy svojich svojho volebného okrsku, pretože verím, že za Európu treba bojovať. Je to nádej premiér pre spoluexistenciu, pre spoločenstvo, pre všetkých tých, ktorí tu budete pokračovať. Prosím, nikdy, nikdy nevzdajte túto nádej, nádej, za ktorú treba naozaj bojovať. Ďakujem pekne. Pán Zofoli, nech sa páči na dve minúty. Poprosím s mikrofónom. Bohužiaľ bez mikrofónu. Už ma počuť výborne. Nariadenie, ktoré prerokovávame, E, vystabilizuje a vytyčuje poprvýkrát v Európe po mnohých, mnohých e, rokoch odporu a mnohých rokoch diskusie. Konečne máme spoločné záväzné normy a limity pre emisie CO2 v oblasti ťažkých užitkových vozidiel, ktoré prispievajú 6% k celkovým emisiám Európskej únie. Sú to emisie, ktoré by sa naďalej zvyšovali. Okrem toho, že to sú veľmi ambiciozne, ale dosiahnutelné ciele v oblasti znižovania emisí CO2, sme tu dali aj texty hodom konformity voziteľ na cestách. Takýmto spôsobom máme podrobnejšie dáta o spotrebe palív a o reálnych nákladoch na cestnú prepravu. Tieto dáta sú častokrát vzdialené od certifikovaných údajov z laboratórií. Tieto dáta sú ale nevyhnutné preto, aby sme sa vyhli ďalším škandálom, ako bol Dieselgate. Tieto dáta môžeme využívať aj e, zo, strany, zo pohľadu tretich strán, aby sme mohli zabezpečiť nezávislé overenia. V tomto smere je dôležité, aby sme dokázali posúdiť e, technológie pozdĺž celého ich e, cyklu života, od naprojektovania až po nasadenie na záver. V tomto smere sa predpokladá aj šírenie elektrických kamionov a kamionov s nízkymi emisiami. Takýmto spôsobom by sme mali plniť tú minimálnu záväznú normu od roku 2025 pre tieto vozidlá pre výrobcov na úrovni 20 e Budú tu nasmerované verejné investície pre podporu infraštruktúry a celkovo sa bude investične podporovať dekarbonizácia <clears throat> cestnej prepravy, pretože v tomto smere sa bude postupne zvyšovať úloha zemného plynu, ale zároveň je nevyhnutné, aby Európska komisia vytvorila fond pre rekvalifikáciu a zachovanie pracovníkov v tomto sektore, tak aby sme zabezpečili udržateľný prechod aj zo sociálneho hľadiska, nielen z environmentálneho. Toto nariadenie e, vytvorí ďalší e, krok pre Európu v pohybe. Pohybe smerom k novému modelu rozvoja, ktorý bude postavený na aliancii medzi priemyslom a životným prostredím. Pán Demesmaker na minútu a po nech sa páči. Vážení kolegovia, toto je posledné hlasovanie, ktoré prebehne v pléne a zase máme možnosť hlasovať za konkrétne opatrenia, ktoré nám pomôžu v našom boji proti klimatickým zmenám. Emisie CO2 ťažkých užitových vozidiel tvoria 6 všetkých emisí Európskej únie a štvrtinu emisí z cestnej prepravy. Tieto emisie sa dlhodobo zvyšujú vrátane Flámska. Ak chceme zmeniť ciele z klimatickej dohody, musíme naše ťažké vozidlá modernizovať, ozeleňovať. Technológia je k dispozícii, ale je kľúčové, aby sme najprv schvalovali ciele znižovania emisí CO2 a zároveň je dôležité povzbudzovať E, nízkouhlíkové a nuloemisné vozidlá. A preto moja strana podporuje túto konečnú dohodu, hoci sme pôvodne chceli byť ambicioznejší. Príliš veľa ľudí trpí práve kvôli zlej kvalite ovzdušia, príliš veľa ľudí umiera predčasne a myslím si, že štandardy, ktoré tu máme, <clears throat> ktoré zabezpečia palivové úspory, budú dobré aj pre spotrebiteľov, aj pre podnikateľov a na záver je dôležité zabezpečiť aj štandardizáciu produktov, tak aby sme pritiahli inovácie a investície. Tretie krajiny ako USA a Čína to už robia, Európa by nemala zaostávať. Ďakujem. A teraz pán Torvald za Alde dve minúty. Pani predsednička, chcel som začať tým, že sa poďakujem kolegom, ktorí so mnou spolupracovali počas posledných rokov pri rokovaniach. Samozrejme, predovšetkým bol Christopher Fielner a kolega Bas Eichhout. Trošku sa stiažoval, že ošedila za tie roky, ale neviem, keď sa pozerám na komisára, na seba, tak musím povedať, že sme dosiahli o mnoho viac, než len, že nám ošedivali vlasy. Máme pred sebou mnohé výzvy. Jedno z nich je fragmentácia, keď ide o výrobu. Máme niektorých výrobcov, ktorí naplnia tieto ciele úplne bez problémov a potom máme iných výrobcov, ktorí budú mať obrovský problém dosiahnuť tieto ciele. A to skomplikuje všetko. A potom hm, je tu ďalšia vec, vozidla s nulovými emisiami, ako ich radi nazývame. Elektrické automobily, to nie sú úplne auta s nulovými emisiami. A chceme dosiahnuť ciele, o ktorých hovorila aj Greta Thunberg, čiže všetko bude závisieť od toho, koľko sme ochotní investovať v budúcnosti do čistej elektriny, nie do špinavej elektriny. A to je niečo, čo potrebujeme. Potrebujeme vybudovať most do budúcnosti. Potrebujeme mať alternatívne zdroje energie. Musíme sa postarať o to, aby úroveň emisí bola nižšia než tá elektrina, ktorú používame dnes. Najväčšou výzvou do budúcnosti bude to, čo povedal Bas hneď na začiatku a to, že musíme monitorovať implementáciu tejto legislatívy v nasledujúcich rokoch. Hovoríme o ďalšom parlamente. Inými slovami, ďalší parlament bude mať presne vymeranú prácu bude sa musieť postarať o to, aby tento legislatívny návrh sa dostal tam, kde sme zamýšľali, aby sa dosiahli uvedené ciele. Treba povedať tie správne veci, urobiť tie správne veci. Basia a ostatní, ktorí sú tu, by tam tiež mali byť, aby sme ďalej prevádzali túto legislatívu na jej ceste. Akceptujete modrú kartu? Chcem sa poďakovať kolegovi Torvaldovi, eh, pretože CO2 je samozrejme veľkou výzvou a eh, preto sú tu veľké náklady eh, na životný cyklus ťažkých užitkových vozidiel a to zohráva veľkú úlohu. Treba sa pozrieť na to, čo sa deje v mestách ste by tiež mohli podľa vás prispieť k redukcii emisí CO2. A ďakujem veľmi pekne. Aká zaujímavá otázka. Myslím si, že najdôležitejšie, čo potrebujeme, nie sú ani tak inteligentné autá, ako sú inteligentní vodiči. Potrebujeme inteligentných eh, vodičov. Neviem, či pán eh, Rubik vie zohľad nejakých inteligentných šoferov ale to potrebuje. Musíme sa naučiť šoferovať, potrebujeme všetky technické nástroje, aby e, sme mali túto situáciu pod kontrolou. Nesmieme sa bať technológií a príležitostí, ktoré nám ponúka. Keď sa nebudeme bať, tak potom si myslím, že budeme môcť zachrániť situáciu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v mene GUE, Engel, pán Ek. 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, často som kritizoval tento parlament, komisiu a radu e, za rozhodnutia, ktoré sa tu robili e, v neprospech prírody, ľudí a zvierat, ale som veľmi spokojný s výsledkom, e, ktorým prišiel výbor NV a BAS ICOT. Zajtra budeme eh, hlasovať o prvom nariadení o znížení emisí CO2 pre nové ťažké užitkové vysvetla. Ale pre niektoré regióny a eh, niektoré vlády a hlavne pre nemeckú vládu to zachádza nad rámec pôvodného návrhu komisie. Je to veľmi dôležitý krok, ale nestačí to. Bude to ešte veľmi veľa práce v mnohých oblastiach pred vami. Dnes hovorím posledný raz v tejto inštitúcii v ďalšom legislatívnom období už nebudem poslancom. Preto vás chcem požiadať, aby ste pri budúcich rozhodnutiach, tak ako to bolo stanovené v článku 13, ste naozaj už konečne zobrali do úvahy hlasy miliard zvierat, ktoré sú chované a zabíjane konečne rozhodujte srdcom, ale to neznamená, že máte vypnúť rozum. Ide tu o zmenu paradigmy. Nie rast by mal byť hlavným cieľom, ale blaho a dobro všetkých živých bytostí. Toto očakávajú občania Európy od vás. Ďakujem veľmi pekne s Bohom a želám vám šťastnú ruku pri vašich budúcich politických rozhodnutiach. A ďakujem veľmi pekne, vážený kolega Ek. Je tu pre vás modrá karta, akceptujete ju? Pán Líze, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený kolega Ek. Samozrejme, želám vám e, všetko dobré v budúcnosti, ale predsa mám na vás ešte jednu otázku. Odkiaľ máte tú informáciu, že to, čo e, je e, na stole, je nad rámec toho, čo komisia povede navrhla. Podľa mňa je to dosť blízke tomu, čo komisia povede navrhla 15% a 30% s tým hlásila aj nemecká vláda. Je to veľmi mudré, veľmi rozumné a nezachádza to nad rámec pôvodného návrhu komisie. Čo som tým chcel povedať je, že v niektorých bodoch sme v našich rokovaniach dosiahli ciele, ktoré sú nad rámec návrhu komisie. Predovšetkým vďaka vynikajúcemu kolegovi Basovi Eichhoutovi ktorý bojoval zubami, nechtami o to, aby sme tu mali naozaj ambicioznú a dobrú správu na stole a za to sa mu chcem osobne ešte raz poďakovať. Ďakujem veľmi pekne a teraz mene zelených pani Deli, dve minúty. Vážení kolegovia, tento týždeň sme tu mali mladú aktivistku Gretu Thunberg a prišla povedať, aby sme konali a to hneď. Vy ste tí, ktorí príjmajú politické rozhodnutia a e, vy môžete zaručiť, aby budúce generácie žili e, v, vo svete. Ak chceme znížiť znečistenie, tak musíme konať zodpovedne. A doprava k tomu musí výrazne prispieť, tak ako iné a iní. Na európskych cestách je iba 5 kamionov z celej dopravy, ale sú zodpovedné za 25 emisí skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ. Ak jedného dňa chceme rešpektovať záväzky e, z Paríža, a zachrániť planetu a klímu, tak treba naozaj s týmto skoncovať, s touto nerovnováhou. Vďaka tomuto dokumentu konečne robíme prvý krok smerom k zníženiu emisí CO2 o 15 a potom o 30 do roku 2030, čiže ideme ďalej ako návrh komisie a e, EÚ konečne zníži emisie z kamionov a zlepší kvalitu ovzdušia. Je to víťazstvo a toto víťazstvo svedčí o čom? Svedčí o tom, že keď my, zvolení zástupcovia, počúvame e, apel hlavne mladých, tí každý týždeň e, demonstrujú za klímu, keď e, prejdeme od pekných slov ku konkrétnym činom, tak e, sa e, veci môžu pohnúť a to správnym smerom. Môžeme byť pyšní. Ale pozor, cesta je ešte dlhá. Ak chceme zaistiť to, aby naše deti mohli dýchať, aby mohli byť šťastné na našej peknej planéte, tak zajtra treba za tento dokument hlasovať. To znamená hlasovať za klimu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v mene skupiny Európa národov a slobody má <clears throat> slovo pán Lančín. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Sektor mobility zohráva kľúčovú úlohu tak pre ekonomiku, ako aj spoločnosť celej Európskej únie, ako aj jednotlivé členské štáty v tejto sále sa stále znova a znova zabúda na tento aspekt a nikto sa nepýta podnikateľov a pracujúcich v Európe na ich názor. Opatrenia v tomto návrhu sú e, už anachronistické a nerealistické v tom najhoršom možnom scenári. Ehm, hovoríme tu o presune, tranzícii k eh, nuloemisnej alebo technológii prepravy s nulovými emisiami, ale bez toho, aby sme urobili reálne analýzy dopadov, aké tieto návrhy budú mať, je tu jediné možné riešenie presadzované to elektrické. Absolútne sa nezabúda, za všet, zabúda na všetky ostatné alternatívy, ktoré sú už dnes na trhu dostupné. Mali by sme od začiatku podporovať mix technológií, a a zároveň predložiť časy na dosiahnutie týchto cieľov, tak aby sme vyšli v ústretí prevádzkovateľom aj podnikom. Nuloemisná preprava e, je ešte v malom štádiu rozvoja v prípade ťažkých užitkých vozidiel v porovnaní s osobnými vozidlami a práve v tomto smere potrebujeme dlhšie lehoty. Um, dopravný sektor je už veľmi zasiahnutý, poškodzuje našu konkurencieschopnosť. Európa bude závisieť od bohatých e, krajín ale e, to závisí len od dodávky e, e, materiálov na budovanie a výrobu leteckých batérií a tie všetky pochádzajú z Číny. V tomto smere naozaj máme vysokú závislosť na dodávateľoch z veľmi pochybných krajín. Čo je paradoxné, sa využívajú nové E, nástroje pre nabíjanie elektrických vozidiel, ktoré sú však ale nabíjane dieselovými generátormi. Tak to je čo? V tomto smere si musí vedomiť, že tie dopady môžu byť veľmi zásadné, najmä v oblasti cestnej prepravy a e, kamionových firiem e, jediná krajina Nemecko môže v tomto smere profitovať a to môže viesť tomu, že v ostatných krajinách sa stráti až 50 tisíc až 200 tisíc pracovných miest do roku 2030. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité pozorne zvažovať také návrhy, ako je tento, pretože v tomto smere je pre mňa nepochopiteľné, akým spôsobom chceme dosahovať tieto ciele a zároveň ako máme v reálnom čase dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si tu vytýčili. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pán Šošniarž na jednu minútu. Nech sa páči. Neexistujú vozidla s nulovými emisiami. Prestaňte opakovať tú lož dokumentov. Nič také neexistuje a v blízkej budúcnosti ani nič také nebude existovať. Je to iba reklamný trik, takzvané auta s nulovými emisiami znečistujú, vypušťajú emisie, ale nie tam, kde jazdia, takže prestaňte klamať. Elektrárne predsa nemajú nulové emisie. Môžete vykričať, že by ste chceli obmedziť toto a tamto, ale ak nie je na to technológia, ktorá nám umožňuje obmedziť emisie a tie emisie sa budú iba presúvať z jedného miesta na druhé a to všetko bude iba reklamný trik a nakoniec to povedie k väčším emisiám a nie menším emisiám. Táto správa je nezodpovedá to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Líse, 1,5 minúty. Kolegyňa, kolegové je naozaj dobré, že zajtra eh, budeme hovoriť o týchto hraničných hodnotách pre ťažkožitkové vozidla. Každý musí prispieť k znižovaniu emisí, ale je naozaj veľmi dobré, eh, že tu máme tieto požiadavky, ale že tu nemáme všetky tie prehnané požiadavky od zelených, ktoré sme mali. Chceli by sme sa poďakovať aj Basovej Gajhatovi za jeho pragmatizmu. Pôvodne chcel toho o mnoho viac ale to bolo mudré, že sa držala toho, čo chcel EPP a e, komisia. Chcem sa poďakovať aj Filnerovi za jeho zaangažovanosť na v tejto téme aj v inej, e, iných témach, ale chcel by som využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval komisárovi Miguelovi Arias e, Kanetemu. Musel vydržať veľa kritiky pri vypočutí, pretože uh, Tí, ktorí ho vtedy kritizovali, musia teraz priznať, že spolu s ním sme dosiahli veľmi veľa pre e, ochranu e, klímy v Európe. A toto je posledná legislatíva, ktorú prijímame v tomto parlamente a preto e, srdečne ďakujem komisárovi Arias Kanetemu. Musíme pokračovať v práci a myslím si, že tu bude jedna téma, ktorej sa budeme musieť venovať. A je veľmi dobré mať čisté ťažké vozidla, ale musíme sa pozrieť na to, koľko vozidel, koľko tovarov sa dostane na cesty a musíme viac dostať na železnicu. Musíme pracovať na tejto téme a to bude téma pre ďalšie obdobie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, eh, pán Líze. Je tu modrá karta od pána Sošniersa. Príjmate ju? Eh, vy ste povedali, že sme toho toľko dosiahli pre klímu, tak povedzte mi, čo sme urobili pre klímu, pretože ja vidím iba tlač papiera, klíma ostala rovnaká. Čo sme vlastne urobili pre klímu? Povedzte mi to, prosím vás. ja som uh, sa nevenoval tým nezmyslom, ktoré ste povedali, ale Máme tu klimatické cieľe do roku 2030 a tie dosiahneme. E, dohodli sme sa na legislatíve, zajtra budeme schvalovať e, poslednú časť a už teraz sme vytvorili rámcové podmienky, aby sme e, dosiahli svoj rámcový cieľ 40 Ostatné kontinenty sa môžu na to pozrieť, pretože Európa bude pre nich vzorom a my sa musíme e, postarať o to, aby tie energeticky intenzívne e, priemyselné odvetvia neboli vyhnané z Európy, ale e, keď nás kritizujú, tak aspoň vidno, že niečo robíme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pani Dali, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne a prvom rade chcem poblahoželať nášmu spravodajcovi Basovi Eckhatovi, že sa mu podarilo ukončiť prácu na tomto spise. Viem, že to nebolo jednoduché, ale je veľmi pozitívne, že tu máme ďalšiu politiku na znižovanie emisí CO2, pretože príliš dlho sme nemali nejaké normy pre ťažké e, užitkové vozidla a plne sme si boli vedomi e, toho, že tieto vozidla majú veľký vplyv na e, celosvetové oteplovanie. A musíme urobiť niečo v tejto oblasti. Je najvyšší čas, aby e, Európska únia prijala záväzné ciele CO2 pre ťažké vozidla. Bolo veľmi ťažké prejsť od pôvodného stanoviska komisie a museli sme zaviesť e, nové kritéria meradla a to bolo naozaj veľmi úspešné. E, Damiano Cofoli, ďakujem za Eh, príspevok a za úlohu eh, pri dosiahnutí dobrého kompromisu. Eh, stanovisko parlamentu stanovilo dobrú ambíciu. Niečo, čo potrebujeme, aby sme dosiahli naše záväzky v oblasti klímy. Ja verím tomu, že v budúcnosti vozidla aj nákladné auta budú riadené ambíciami a cieľmi, ktoré nás budú tlačiť do týchto zmien. Toto by sme mali dosiahnuť našou prácou a teším sa na ďalšiu prácu v nasledujúcich rokoch. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, gra... Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, dáme slovo pánovi Revol Dalon Bonnefoy. E, nech sa páči, pani Revol Dalon Bonnefoy. Ďakujem. Konečne sú tu povinnosti znižiť emisie CO2 aj pre kamióny v EÚ. E, ja som obhajovala ešte ambicioznejšie um, hodnoty, ale členské krajiny na čele s Nemeckom, pretože je tam významný priemysel, tieto Prahy znížili. Lutujem tento pokles ambícií na rade, pritom emisie CO2 z dopravy rastu, z cestnej dopravy rastu, ale revízia naplánovaná rok 2022, to bude zásadné na doladenie e, legislatívy, tak aby zahrňala viac vozidiel a taktiež možno, že to bude príležitosť zvýšiť e, hodnoty. E, ale aj tak vítam tento prvý krok. Konečne máme e, niečo záväzné, je to krok vpred aj v boji proti znečistenému ovzdušiu a budeme môcť rešpektovať Parížskú dohodu a ciele. Má sa obmedziť oteplenie je to naša zodpovednosť vo vzťahu s budúcimi generáciami. Európa konkrétne bojuje proti znečusteniu a ja som naozaj pyšná, že moje posledné vystúpenie v, plíne, v pléne malo zdôrazniť práve tento pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram teraz eh, spontánnu rozprávu, máme tu dve žiadosti. Na začiatku dostane slovo pán Faria, nech sa páči. Ignácio, máš slovo. Ďakujem pekne. Dovolte mi poďakovať pánovi eh, Filnerovi, ale všetkým kolegom, ktorí pracovali, ktorí boli zapojení do, príprave tej, do príprave tejto správy, ktorá eh, si berie za cieľ veľmi ambiciozne zníženie emisí CO2 z ťažkých užitkových vozidiel Ďakujem všetkým, ktorí pracovali počas tohoto mandátu vo viacerých zložkách, aby sme dokázali skoordinovať príspevky všetkých sektorov a dosiahli e, ciele, ktoré tu máme vytýčené už z Paríža. A v tomto smere je naozaj dôležité doplniť tomu ešte aj ďalšie ciele, ďalšie príspevky, iné ako len tie, ktoré boli pôvodne schválené. Naša skupina EPP e, e sa pustila plne do práce. Chceme mať čisté svedomie v tom, čo sme spravili pre ochranu životného prostredia. Musíme chrániť to, čo máme, znižovať toxicitu ľudských činností, vrátanie prepravy. A to je práve tá oblasť, ktorú robíme naozaj dobre. Takže v tomto smere e, teraz treba pracovať na tom, aby sme prispeli k spoločnosti, ktorá je udržateľná najmä pre mladých. Ale je tu mnoho vecí, ktoré sú ešte stále zlé. Musíme musíme e, bojovať proti tým záujmom, ktoré bránia dekarbonizácii a mali by sme naozaj e, mali na mysli deti, pre ktoré musíme tento svet zachovať aspoň ako tak čistý. Ďalej pán Kelly, Sean, máš slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Celá táto agenda klimatických zmien bola veľmi dominantnou témou. Som eh, rád, že som bol súčasťou tohto procesu a teším sa, že sme urobili napredovanie v tomto parlamente a gratulujem komisárovi Kanetému, ktorý už od Parážskej dohody bol vždy tu s nami, rovnako aj Bas a boli takými hýbateľmi v tejto oblasti počas ostatných 5 rokov. Ako pani Dalí povedala, máme tu ďalšiu dôležitú politiku, ktorá je zavedená. To je samozrejme dôležité. A to je tá oblasť, ktoré sa musíme naplno venovať v oblasti znižovania emisí, pretože tak, ako sa zlepšuje hospodárstvo, tak ja napríklad cestujem z domu na letisko v Jírsku, rovnako aj keď cestujem z letiska sem do Štrasburgu vidím stále viac nákladných aut na cestách ale musíme si uvedomiť, že to nebude znižovať. Toto, toto zniženie emisí by nemalo znižovať objem opravy na cestách. Skôr naopak, malo by to vlastne prispieť k znižovaniu emisí, ktoré z väčšej opravy vznikajú. Čiže mali by sme byť ambiciózni počas ďalších rokov. Je to dobrý začiatok. Robíme dobré ambiciozne ciele, krok za krokom a to pomôže priemyslu pomáhať e, nášmu životnému prostrediu. Takže dobrý kus práce a ďakujem všetkým za to, že ste sa na tom podielali. Ďakujem vám pekne, ukončujem tým procedúru CatchDI a teraz dávam slovo v mene komisie pánovi komisárovi Kanetému. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. <clears throat> Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne poslancom poslankyniam za túto diskusiu. Dovolte mi začať tým, že budem odpovedať na priamu otázku, ktorá bola predložená pánom Sosnieržom. On sa pýtal eh, na to, že čo tento parlament urobil pre klimatické zmeny alebo pre boj s klimatickými zmenami? Moja odpoveď je, že naozaj veľa. Čo urobila Európska únia? Naozaj veľa. Ešte <clears throat> pred rokom 2020 sa nám podarilo vytýčiť si ambiciozne ciele. Znížili sme už teraz naše emisie v roku 2017 o viac ako 22 v porovnaní s rokom 1990, pričom HDP narastlo 58 že my sme už znížili emisie by sme našli obnoviteľné zdroje energie. Ale tento parlament, <clears throat> tento parlament za 5 rokov urobil naozaj veľmi obdivuhodný legislatívny rámec v oblasti energetiky a klímy. 38 rokov som v politike. Bol som v regionálnom, národnom, európskom parlamente. V žiadnom období svojho života si nepamätám tak silnú legislatívnu aktivitu, ako sme videli počas posledných rokov. A naozaj musím poďakovať predsedom a predsedničkám výborom pani, pánovi Laviovi, Jeršimu Buzekovi a všetkým spravodajcom od môjho priateľa tak ktorý bol obrovský kus práce nielen tu, ale aj tým, že mi komplikoval život v oblasti smernice obnoviteľných zdrojov energie. A je to naozaj pravda, lebo to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, je, že sa nám podarilo vytvoriť veľmi podstatný objem legislatívnych nástrojov, ktoré nám pomôžu zabezpečiť zníženie emisí do roku 2030 až 35%. v roku 2050 by to malo byť 60 zníženie emisí, takže máme naozaj objemný balíček a jedna z tých najdôležitejších vecí je to, že priemerná úroveň politickej podpory pre tieto návrhy v energetickom balíčku a v klíme 80 hlasov v každom balíčku bolo za v prípade klímy, bez toho, aby sme zobrali do úvahy zajtrajšie hlasovanie, 62% hlasovalo za. Takže naozaj vidíme pomerne objemnú politickú podporu pre tú legislatívu, ktorú sme tu implementovali. To sa nestáva tak často v tejto snemovni a znamená to, že tu bol dobrý dialog, porozumenie, pochopenie, ustupovali sme, rokovali sme a pre mňa to, musím povedať, bolo naozaj veľmi, veľmi silný zážitok. Zapojil som sa do 71 trialógov boli to častokrát zložité dialógy. 350 ehm, hodín svojho života som strávil v tomto procese a chcem vám všetkým poďakovať, lebo to bol naozaj veľmi úžasný kus práce, ktorý by nebol možný bez nasadenia týchto tohto parlamentu a poslancov tohto parlamentu, lebo vy ste boli tí ambiciózni, ktorí zvyšovali mieru ambicioznosti a to som naozaj veľmi spokojný, lebo takto funguje hra medzi inštitucionálnej spolupráce a napredovania. Máme pred sebou ešte náročnú procedúru, ale máme túto základnú hodnotu, ktorú máme v tomto smere, že legislatíva bude e, uplatnená tento rok, budúci rok máme tu revízne klauzuly, aby sme zvyšovali priebežne ambicioznosť a ďalší parlament bude musieť prijať ambicioznosť a tú ďalšiu ambicioznosť ďalej postupovať alebo posúvať ďalej. Takže Počas posledného prieskumu, ktorý sme mali, prieskum, ktorý zvýšil minulý štvrtok, 77 potenciálnych voličov. Identifikuje globálne oteplovanie ako dôležité kritérium pri rozhodovaní o tom, za koho budú hlasovať v ďalších eh, parlamentných voľbách do Európskeho parlamentu. A to je naozaj veľmi dôležitá téma. Máme tu európske voľby a klimatická politika je jeden z tých hlavných faktorov, ktoré sa v nich prediskutovávajú a všetkých vás povzbudzujem, aby ste robili dve veci. Poprvé, aby ste vysvetlili Európanom, čo sa nám podarilo dosiahnuť počas týchto 5 rokov takisto povedzte, čo chcete urobiť za ďalších 5 rokov. A to podľa mňa naozaj e, privedie viac ľudí do hlasovacích miestností a dá silnejšiu podporu budúcemu parlamentu, tak aby sme boli v pozícii, že o 5 rokov budeme môcť dokončiť tento balíček, urobíme ďalšie napredovanie a budeme spolupracovať na tom, aby sme Európsku úniu e, spravili prvou veľkou ekonomikou, ktorá bude klimaticky neutrálna do roku 2030. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz má slovo pán Bas Eichhout. Nech sa páči. Grazie, thank you. And uh, first of all, since we are... V prvom rade, keďže sme všetci v takom ďakovacom režime, dovolte mi poďakovať pánovi komisárovi. Pán komisár, ďakujem vám za vašu prácu. Samozrejme, mali sme svoje momenty, keď sme sa nezhodli, ja som niektoré z tých hodín eh, strávil spolu s vami, ktoré ste spomínali a musím povedať, že vždy, vždy to bol dobrý dialog. Nevždy sme sa dohodli a zhodli, ale vždy to bola eh, na báze obojstranného rešpektu. Máte úplnú pravdu, veľa sme dosiahli v klíme, mobility, mobilite, energetike, ale tá práca nekončí. A ešte stále nesplňame naše ciele pre klimaticko alebo pre uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a treba v tomto smere pracovať ďalej. Aj včera to tu zaznelo a to je práve jeden z dôvodov, prečo zajtra ehm, budeme o tom hlasovať a voľby v máji budú o klimatických zmenách. To budú voľby o klíme. Bohužiaľ, Peter Líze je tu. Ďakujem pekne za to, že sa vrátil, lebo ja môžem odpovedať tebe, kde my ako parlament sme zlepšili tento návrh a spravili ho ambicioznejším. To sú tri témy. Poprvé, Ciele do 2030 sú už teraz právne záväzné, čo v pôvodnom návrhu neboli, čo je veľmi dôležité, pretože to je jasný signál, kam sa teraz máme posúvať. Po druhé, uzavrali sme tie nedostatky v návrhoch, najmä v oblasti e, superkreditov. To sme navrhli e, prahovými hodnotami pre nuloemisné a nízkouhlíkové e, vozidla a ďalej sme tam zabezpečili konformitu, e, ktorá bude kontrolovaná v teréne, aby to, čo je na papieri, bolo aj dosiahnuté v realite. To je veľmi dôležité a po kauze, po kauze Dieselgate je to naozaj zásadné. Takže to sú tri prvky, ktoré sú veľmi dôležité. Je tam mnoho technických prvkov, revízne klauzuly, ale tieto tri sú naozaj veľmi jasne e, zásadné, záväzné, dávajú signál výrobcom a investorom, že budúcnosť je o vozidlách s nulovými emisiami a nízkouhlíkovými emisiami a tie súčasné technológie jednoducho stačiť nebudú. A to je práve ten zásadný nový prvok. Takže to som ti musel povedať. Ďakujem všetkým, teším sa na hlasovanie a uvidíme, čo ďalšie môžeme spraviť potom, najmä smerom k summitu OSN v septembri, v New Yorku, lebo očakávam, že Európska únia ešte zvýši svoje príspevky, keď sa budeme poberať do New Yorku a vidím, že komisár sa modlí za to, tak sa budem modliť s vami. Thank you very much. Ďakujem pekne. Týmto uzatváram, uzatváram eh, diskusiu. Hlasovanie prebehne zajtra na obed. L'ordine del giorno reca... Na eh, ďalšom eh, bode je správa ANSIP, ktorá je zameraná na podporu čistých a energeticko účinných vozidiel v cestnej preprave. Pán Gržip, máte slovo, nech sa páči na 4 minúty panie przewodniczący pani komisarz koleżanki. vážený pán predseda vážená pani komisárka vážení kolegovia kolegyne my sa dnes snažíme zhrnúť štvorročné úsilie aj pri smernici o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidlách. A to preto, že to predstavuje 60 dokonca niektorí hovoria o dvoch tretinách znečistenia alebo emisí, ktoré pochádzajú z cestnej dopravy. A verejný sektor naozaj potrebuje čisté e, vozidla, či už ide o dodávky, autobusy alebo o špecializované nástroje na poskytovanie verejných služieb. My sa snažíme zaviesť nové pravidlá pre verejné obstarávanie. Ide o ambiciózne ciele, ale zároveň sme sa tiež snažili, aby tie ciele boli e, reálne, naplniteľné a pre samozprávy dosiahnutelné, ale aby zároveň neobmedzovali budúcu podobu verejnej dopravy. Preto je dôležité vedieť, ako sa EÚ postaví k požiadavkám na nákup vozidel verejnými orgánmi. Ide o dosť veľkú výzvu pre členské krajiny. Ja si však myslím, že ako náhle sa to všetko stane každodennou realitou, budú členské krajiny schopné tieto ciele dokonca prekročiť. Zatiaľ sa ale to netýka všetkých novonakúpených vozidiel. Je tam určité percento aj hybridných vozidiel. A práve tie hybridné vozidlá sú istým prechodnou etapou a bude sa to týkať aj preškolovania vodičov. My sa snažíme teda zadefinovať čisté vozidlo tak, aby vyhovovalo smernici o štruktúre alternatívnych pohovných, pohonných hmôt. Chcem sa poďakovať aj pani komisárke, ktorá k tejto definícii <coughs> prispela. Týka sa to tak ťažkých ako aj ľahkých vozidiel. Nám je jasné, že hlavný praktický dopad tejto smernice bude vo verejnej doprave, v nákupe autobusov. Tam sa deje najväčšia časť e, verejných e, obstarávaní. A práve výrobcovia autobusov už aj majú e, dosť vysoko nízkoemisné technológie k dispozícii a zdá sa, že sú schopní konkurovať tak na európskom, ako aj na celosvetovom trhu. Napríklad firma Solaris z Veľkopolska odtiaľ pochádzam ja, tam už máme e, nulovo emisné autobusy, ako aj autobusy na vodík a e, vyvážajú sa už aj mimo EÚ. Dúfame, že aj biometán, zemný plyn alebo skvapalnený plyn, ak sa prepoja s elektrickým pohonom, zbavia centra miest, napríklad Dusičnanov alebo iného znečistenia. A bioplyn sa dá vyrábať aj z organického odpadu a je to aj v smernici o obehovom hospodárstve. Vieme, že najlepšie riešenie sú nulové emisie v doprave a technológie nových batérií sa neustále vyvíjajú, ale to je nielen technická výzva, ale aj e, otázka zaťažovania životného prostredia. Sú aj regiónu, regióny, kde sú aj negatívne vedľajšie dopady, napríklad tam, kde sa ťažia suroviny. A preto chceme, aby nová podoba batérií e, nebola tak škodlivá pre životné prostredie. Budú sa napríklad dať používať viacnásobne alebo recyklovať, ale zároveň chceme, aby nové batérie obsahovali menej kritických surovín vrátane vzácnych kovov. Ide o možnosť vývoja alebo rozvoja európskeho priemyslu. Budeme už schopní ponúkať aj nové batérie. Zároveň chceme tiež vyvážať tieto typy vozidiel. Chceme, aby sa výskum a vývoj dial tu v EÚ aby sme boli schopní vyvádzať, vyvážať do celého sveta, aby to bolo pre prospech všetkých. Ja sa chcem poďakovať spolu spravodajcom. Častokrát boli medzi nami názorové rozdiely, ale predsa len sme dospeli k dobrému výsledku a chcem sa poďakovať aj Európskej komisii, ktorá bola ochotná pristúpiť ku kompromisu. Aj rumúnskému predsedníctvu sa chcem poďakovať, pretože vďaka ich odhodlaniu sme to mohli dotiahnuť dokonca ešte v tomto volebnom období. Ďakujem pekne. Teraz v mene komisie má slovo komisárka Bulc. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Komisia víta dnešnú príležitosť eh, diskutovať o správe pána Gžiba. Chcem sa jemu aj s denným spravodajcom poďakovať za úžasnú odvedenú prácu, nielen pri tomto spise, ale aj počas celého procesu. Vy ste to povedali, spolupráca nebola vždy ľahká, ale bola otvorená. A máme tu aj výsledky vďaka angažovanosti a odhodlaniu naozaj všetkých troch eh, zákonodárcov. Mm, máme dobrý výsledok, balík o čistej mobilite. Verejný sektor tu dostal dôležitú úlohu pri celkovej dekarbonizácii európskej cestnej dopravy, hlavne pri autobusoch, kde verejné obstarovanie predstavuje 70 trhu. Tým, že sme zmobilizovali E, nasadzovanie čistých vozidiel. Smernica pomôže priblížiť sa k e, mobility s nulovými emisiami a schválený text podľa nás v rámci trialógu 11. februára predstavuje dobrý kompromis medzi jednotlivými postojmi a požiadavkami. Sú tu dostatočné ambície, ale aj dostatočná flexibilita pri uplatňovaní. Takže tie ciele smernice sa dajú dosiahnuť bez eh, pri veľkej eh, byrokracie pre verejné orgány. Vďaka tejto zrevidovanej smernici máme definíciu čistého vozidla a minimálne národné ciele pre verejné obstarávanie, vrátanie špecifických cieľov pre autobusy s nulovými emisiami. Verím, že dohoda z trialógu je dostatočne silnou a realistickou definíciou a teda, že sú tu aj ambiciozne národné ciele, ale je tu plná flexibilita pri e, rozdelenie toho úsilia v rámci nejakej členskej krajiny. Takže e, by to malo byť nákladovo účinné uplatňovanie bez nadmernej záťaže pre jednotlivé e, orgány verejnej správy. Mnohé naše miesta, napríklad Amsterdam, Berlin, Paríž, Varšava, Barcelona, Hamburg, Milán, Milano, Mníchov, Lublana, ale mnohé ďalšie už e, sa dobrovoľne zaviazali nad rámec toho, čo bude vyžadovať smernica. A my teraz pomôžeme aj iným mestám, aby sledovali ich príklad. Tá e, revízia rozšíri aj smernicu aj na verejné obstarávanie vďaka napríklad postupom ako e, nákup, leasing, prenájom alebo kúpa. E, to lepšie ozrkadli